vstúpili. Takže ďakujeme. A teraz postupujeme podľa článku 138 zrušené konanie. Máme tu viacero správ. Prvá pána Nikolesku. Je to menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasoval, prosím, každý. Tým sa hlasovanie končí. A návrh bol prijatý. Správa teda bola prijatá. Teraz pokračujeme správou tajn. Ide o, o registrované partnerstva, takže tu máme meno, menovité hlasovanie, ktoré znova otváram. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania a správa bola prijatá. Ďalšia správa pani Tajn, ktorá sa týka manželstiev v tomto prípade, majetkové právo, takže hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím, všetci. Koniec hlasovania. A správa bola prijatá. A ešte správa pána Kramera, Európska stratégia dopravné technológie pre udržateľnú mobilitu Európy. Takže znova menovité hlasovanie, ktoré otváram. Hlasovali ste, prosím, všetci. Pán Líze, dnes takto športovo hlasovali ste už? Hlasovanie ukončené. A správa bola prijatá. Ďakujem pekne. A teraz hlasujeme o správe Antonesku. Ach so, der Berichterstatter ist jetzt auch schon da. Herzlich willkommen. Vítajte, pán spravodajca. Herr Kramer, ihr... Pán Kramer, práve sme schválili vašu správu. <laughs> Ich nehme an, es war der Fahrstuhl. Asi vás zdržal výťah, že? Takže teraz správa Antonesku. Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí. Návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz hlasujem o takto podmenenom texte návrhu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme menovitým hlasovaním legislatívne uznesenie. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím, všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme kolegyni Antonesku. A teraz pokračujeme správou Sanchez Presedo, úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností. Blok 1, návrh 117, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blok 1 až po 116 odpadá. Pokračujeme hlasovaním o takto pozmienom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pán Sanchez Presedo, chcete sa vyjadriť, ešte než sa bude hlasovať o legislatívnom uznesení, nech sa páči. Tra, sí, tra los trílogos el único punto pendiente de consenso. Áno, ďakujem pekne. Je tu ešte jeden otvorený bod. Konkrétne je to technická otázka týkajúca sa implementácie. Stanovisko parlamentu odznelo jasne. Po konzultácii jednotlivých navrhovateľov v súlade s názorom predsedničky výboru REGI navrhujem, aby sa hlasovanie o návrhu uznesenia odložilo, tak aby sme to ešte mohli celé prerokovať z radou. Dobre, takže skladať sa požiadal o to, aby sme odložili hlasovanie podľa rokovacieho poriadku. Takže kto je za, prosím, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, takže záverečné hlasovanie sa týmto odkladá. Pokračujeme správou McCarthy. Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom, zneužívanie trhu. Návrh číslo 2 po častiach. Prvá časť za, prosím. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť menovite, prosím. Hlasovanie otvorené. Hlasoval prosím každý. Konec hlasovania. Prijaté. Blok 2 odpadá, návrh 1. Takto hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasoval prosím každý. Hlasovanie končím. Prijaté. Blahoželáme pani McCarthy. Pokračujeme správou Grobarčík. Zmena a doplnenie nariadenia Rady číslo 2187 z roku 2005 na ochranu zdrojov rybolov vo vodách Balckého mora, Beltov a Oresundu prostredníctvom technických opatrení. Návrhy 1 až 3, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takto pozmenený text, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Menovité hlasovanie, návrh legislatívneho uznesenia. Hlasujte, prosím, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci? Výborne. Končím hlasovanie. Prijaté. želáme kolegovi Grobarčíkovi. Teraz pokračujeme správou bývalého predsedu Buzeka, zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou. Trojka, pôvodný text, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Radšej to overme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím, všetci. Koniec hlasovania čiže odsek 3 bol prijatý. Teraz 14. Za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 27. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Menovité hlasovanie druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 40. pôvodný text odseku. Kto je, prvá časť, kto je za, kto proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 44. pôvodný text za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 59 po častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Povedal by som, že to bolo zamietnuté. Dobre, overíme. Odsek 59, druhá časť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Áno, zamietnuté. Pokračujeme. 65, kovocek 65, prvá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 68, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 73 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blahoželáme kolegovi Buzekovi. Pokračujeme teraz právo Kleva Kekuš vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti. Odsek 9 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme ocekom 11 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ocek 19 po častiach. Prvá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 55, bolo to naozaj zrejme. Takže 55 prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Dvoj, druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 57. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Menovité hlasovanie, uznesenie ako celok. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Výborne, hlasovanie končím. Prijaté. Blahoželáme pani Klevake Kuš. Teraz správa Milana. Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom-Jonskom mori. Spravodajca požiadal o slovo. Pán Milana, nech sa páči. Ja mám len takú jednu technickú opravu tá správa bola napísaná pred 1. júlom tohto roka a preto e, sa Chorvátsko označuje za e, pripravujúcu sa e, krajinu na vstup a treba to opraviť, pretože Chorvátsko je už pravoplatným členom EÚ. Áno, pán Milana, ubezpečili ma, že vo všetkých jazykových verziách sa to opraví po hlasovaní, sa táto chyba napraví. Takže ďakujem. Odsek 4, prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek. Chcete to overiť? Dobre, hlasovanie otvorené. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Malou väčšinou, ale predsa. Teraz odsek 23, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh uznesenia ako celok. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blahoželáme kolegovi Milana. Teraz pokračujeme správou kolegyne Delange k účinnejšiemu nákladu efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente. Výborne. Máme tu alternatívny návrh. Pán predseda povedal na miesto návrh útok. Takže áno, je to útok socialistov. Je tu alternatívny návrh od skupiny SAD. Takže potom poďme najskôr hlasovať menovite. Otváram toto hlasovanie. Konec hlasovania. No, útok bol prijatý. Z toho vyplýva, že Text z výboru je bezpredmetný, pretože útok socialistov, svetových návrh, bol úspešný. No, nie je to tak vždy, ale teraz to tak je. Dobre, a teraz najkrajšia správa dnešného dňa. Kolega Fox predložil správu o online hazardných hrách na vnútornom trhu. Povedali mi, že už tu boli stávky o tom, ako to hlasovanie dopadne. Takže odsek 2 pôvodný text. Prvá časť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasoval, prosím, každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť tiež menovite. Hlasujte, prosím. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Zamieta sa. Teraz Peťka, pôvodný text odseku 5, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, odsek 19. Mm, Páne, to bolo jasne prijaté. Dobre. Dobre, prijaté. Súhlasíte sa mnou. Ďakujem pekne. Takže teraz 19. počastiach. Prvá časť za proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za. Hovorí druhú časť, dobre. Odsek 19, druhá časť. Menovité hlasovanie otvorené, respektíve elektronická kontrola otvorená. Teraz skončím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? To by mala byť rovnaká väčšina. Myslím si aspoň. Hm, chcete to overiť? Dobre, takže tretia časť elektronicky. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 28, odsek 28. Menovité hlasovanie hlasujte. Hlasoval prosím každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Veľkou väčšinou. 29. Menovite. Hlasujte. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 41. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme odsekom 53. 53. Prvá časť za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Toto ľavé krídlo je tu tuším trošku unavené, nezdvíhate poriadne ruky. Nejako vždy, iba dnes je to tak. Takže druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Odsek 56, pôvodný text za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 59. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 61, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 64 menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz menovité hlasovanie, celý text uznesenia, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Blahoželáme kolegovi Foxovi. A teraz, dámy a páni, personálne rozhodnutie. Ide o vymenovanie Luigiho Bellingera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEU. už vysvetiť iba modré svetielko, ale vy môžete hlasovať aj za, aj proti, aj zdržať sa. Ale to, ako ste hlasovanie, nebude vidieť, čiže je to tajné hlasovanie. Takže menovanie pána Berlingvera podľa rokovacieho poriadku. Hlasovanie otvorené. Hlasoval prosím každý. Koniec hlasovania. Pán Berlinguer bol zvolený. Srdečne blahoželáme. Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen, die mein Kollege Blasak leitet. Teraz bude predsedať pán Vlasák.